politiku a bezpečnosť o situácii v Moldavsku a teda ostávame e, stále v rovnakom e, regióne Európy na Južnom Kaukaze. Nech sa páči, hlas má v mene Európskej komisie e, komisár Christos Silianides. Ďakujem ešte raz, pán predseda. Takže teraz sme v Moldavsku. Milí kolegovia, Prvýkrát sa Molgastko dostáva na scénu od ratifikácie asociačnej dohody pred rokom. Odvtedy došlo k viacerým udalostiam, vrátanie parlamentných volieb v novembri 2014 a potom nasledovali dve krátkodobé vlády. Všetci z vás sledovali vývoj v Moldavsku od tých čias, najmä pokiaľ ide o veľké aféry s podvodmi, ktoré predstavovali okolo jednej, hodnotu 1 miliardy dolárov. A videli sme aj A to predstavuje, teda tá miliarda predstavuje asi 12 HDP krajiny. A videli sme aj silné protestné hnutie a demonstrácie, ktoré vyvrcholili začiatkom septembra e, obrovským zhromaždením v Kišineve. Tento škandál bol v jadre demonstrácií, ale ľudia vyjadrovali aj svoju nespokojnosť iným spôsobom, žiadali udržateľnú vládu pre krajinu a e, žiadali rozhodné riešenie korupcie. Napriek tomu, že došlo k pokleslu intenzity práve v očakávaní politického vývoja, tieto protesty stále pokračujú. Protestujúci žiadajú rezignáciu prezidenta, prepustenie generálneho prokurátora, ako aj vedúceho medzinárodného protikorupčného strediska Ďalej žiadajú referendum na otázku priamej voľby prezidenta. Tento vývoj, to znamená zatknutie bývalého premiéra Filata 15. oktobra, ako aj následné prepustenie, rozpustenie vlády na základe vyslovenia nedôvery 29. oktobra dramaticky demonstrujú tú hlbokú prieť nápasť medzi politickými stranami. ktoré boli koaličnými partnermi. Úlohou EÚ nie je zasahovať do vnútorných politických procesov zvrchovanej krajiny. Je to úloha politických moldavských síl zbaviť sa osobných a stranických partikulárnych záujmov, prospech svojej krajiny. Oni musia urobiť tú politickú voľbu, ktorá bude zameraná na blaho ich občanov, na modernizáciu krajiny a rast ekonomiky. To sú politické voľby, ktoré je Európska únia ochotná podporovať. budeme stále vyzývať k dialogu medzi politickými stranami, aby sa našlo udržateľné riešenie vládnej krízy a aby sa riešili naliehavé potreby. My dúfame, že nová vláda bude mať za svoju prioritu implementáciu kľúčových reforiem Ale súčasné e, záujmy a korupcia bránia takýmto reformám a majú dopad na každodenný život občanov. Moldavská spoločnosť očakáva, že tieto problémy sa budú vážne riešiť. Toto bolo posolstvo parlamentného asociačného výboru EU Moldavsko v ich vyhlásení z 21. a 22. septembra a taktiež aj AFET mal výmenu s predsedom parlamentu začiatkom minulého týždňa. Musíme pripomínať našim moldavským priateľom, že naša podpora je podmienečná, je podmienená implementáciou kľúčových a skutočných reforiem a politík. A toto má prispieť nielen k, nov, k, k nov, znovu získaniu dôvery občanov, ale aj k vybudovaniu pevnejšej vlády, tak, že sa ponúkne e, stabilné demokratické podnikateľské prostredie. Každá nová vláda bude stáť pred týmto problémom riešiť v rámci svojich prvých krokov e, tie podvody komplexnými, nestrannými, účinnými spôsobmi vyšetrovania s cieľom E, znovu získať odklonené fondy a moldavská spoločnosť očakáva, že každá nová vláda príjme jasné účinné kroky proti korupcii a bude pokročovať v reformách bankového sektoru, sektoru spravodlivosti, ako aj verejnej správy. Moldavsko i sa nachádza v ťažkej ekonomickej a finančnej situácii a bude potrebovať podporu Medzinárodného menového fondu. To znamená splnenie určitých podmienok v oblasti energetických taríf, reštrukturalizácie priemyslu, ako aj e, v spravovaní v riadení Národnej banky toto sú aj zásadné predpoklady pre možné, možné uvoľnenie fondov EÚ na podporu rozpočtu. <clears throat> Takéto sú podmienky našej asociačnej ambicióznej agendy. Ako som už povedal, táto situácia je e, situácia, ktorá v sebe zahrňa aj problémy politického systému a tu priepas medzi politickým systémom a občanmi. Žiaľ, takáto je situácia a preto musíme spolu s Európskym parlamentom pracovať na tých predpokladoch, ktoré som už spomenul. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. A teraz politické skupiny. V prvom rade za EPP pán predseda Elmar Brok. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážený pán komisár, dámy a páni, milí kolegovia. Myslím si, že pán komisár v, súčasne, v súčasnom opise Moldavska pomenovali veci správne a naozaj tie tri pre, musíme sa postarať o to, aby vyhrali vo, a postarali a pomohli sme im, aby, že vyhrali tri proeurópske strany voľby, ale nepodarilo sa im odvolie vybudovať, znovu získať dôveru ani nedokázali tieto pro, e, strany dosiahnuť modernizáciu krajiny, boj s korupciou nezvládli. Všetky tieto výzby, tieto výťazné proeurópske strany nezvládli. Na druhej strane sú mnohí v týchto politických stranách, ktorí sú pripravení dosiahnuť tieto ciele. A ja ako parlamentár môžem povedať, že tie síly treba podporiť v tom, aby dokázali zostaviť slušnú proeurópsku vládu, lebo tá druhá možnosť je katastrofa. A preto si myslím, že Európska únia, politické skupiny rodiny v tomto parlamente, ktoré sú v kontakte so stranami tam, majú zorganizovať potrebnú spoluprácu a poskytovať potrebnú pomoc, aby Moldavsko mohlo prijať svoje rozhodnutie o ich smerovaní, aby sa Moldavčania mohli rozhodnúť, akú vládu chcú, ale my musíme im poskytnúť spoluprácu s nádejou, že aj zodpovednosť všetkých zúčastnených sa tam objaví a e, nasmeruje vývoj dobrým smerom. Teraz už nie, nie je čas na osobné výhody, na politické hry z minulosti. Teraz je moment skutočného odhodlania, oddanosti, v prospech moldavského ľudu a ja dúfam, že rokovania, ktoré sa budú teraz uskutočňovať v najbližších dňoch, budú viesť k takýmto záverom a nezlyhajú na nejakých politických hrách alebo závislostiach, pretože každá iná možnosť je len zlou možnosťou. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A v mene SAD pán poslanec Kristea. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, pred rokom Európsky parlament ratifikoval asociačnú dohodu a tým vlastne uznal reformné snahy a ambície moldovských orgánov. Mnohý pokrok sa dostal a sa dosiahol a ratifikácia to jasne uznala. Moldavsko eh, bolo naozaj na popredných priečkách vo východnom partnerstve, eh, teda vtedy to bol náš taký obľúbenec veľký úspech. Kolegyne, kolegovia, dnes tu zase hovoríme o Moldavsku, ale e, nie je to e, na oslavu výročia tej ratifikácie. Aby som to podal jasným jazykom, nie je naozaj čo oslavovať. Za ostatných 12 mesiacov som sa stretol so štyrmi rôznymi premiérmi a piaty sa už chystá. Spolupredseda asociačnej dohody, niekde šemier, eh, bol z bodu korupcie uväznený. Bankový škandál so zapojením troch hlavných bankových eh, eh, inštitútov, 1 miliarda eur, takmer 50 HDP Moldavska, zmizli. A ľudia a tá krajina potrebujú naozaj rozhodné konanie a silnú víziu na strane politikov. Strany však nie sú schopné ani navrhnúť novú vládu. Situácia v Moldavsku je naozaj závažná, kritická do takej miery, že nás to naozaj naplňa hnevom, že Kišinov už neplní svoje záväzky. Je takým sklamáním. Tá krajina zázrakov už nie je krajinou zázrakov. Ale e, tomuto by sme sa mali vyhnúť e, pre dobro občanov Moldavska zaslúžia si viac našu podporu a my budeme po ich boku. Moldavsko, politici v Moldavsku e, neobstoja v očiach e, občanov a to nás znepokojuje. Politický proces nie je predvídateľný, politická situácia je v neustálom stave nestability, v chronickom stave krízy. A toto znamená iba jednu vec. To, že potreba populácie sa, potreby populácie sa neriešia, reformy sa neimplementujú a občania za to platia. Moldavsko potrebuje zodpovednosť na strane politických lídrov. Moldavsko potrebuje transparentné inštitúcie, aby som to povedal jednoducho, Moldavsko potrebuje takú politickú triedu, ktorá bude schopná obnoviť dôveru občanov. Nová exekutíva, ktorá potvrdí ambície asociačnej dohody, bude implementovať efektívne potrebné reformy. Takáto exekutíva by to mohla splniť. To znamená právny štát, nezávislosť súdnictva, boj proti korupcii, prešetrenie bankových podvodov, tohto bankového podvodu a potrestanie tých, ktorí za tým stoja. Toto je naozaj posledná šanca pre končiacu vládnu koalíciu. Opakujem, je to posledná šanca pre končiacu vládnu koalíciu. Tá lehota už uplynula, neexistuje alternatíva k súčasnej reformnej agende. Musia v nej pokračovať. Občania to cítia, my to vidíme, že je čas, aby to konečne politickí lídry počuli. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec. A teraz v mene ECR vystupí poslanec Belder. Nech sa páči, máte minútu. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ja som bol na návšteve v Moldavsku a keď tam prídem ako poslanec Európskeho parlamentu do tretej krajiny, z krajiny, kde máme asociačnú dohadu, je môjim zvykom, že sa tam vždy obratím na európsku delegáciu a nášho predstaviteľa, ale musím povedať, že som tam počul len slova o ťaživej situácii v Kišineve. A Pýtal som sa našho veľvyslanca, či je nejaká alternatíva pre tieto politické skupiny a odpoveď bola nie. A súčasne mi povedal, že si máme uvedomiť, že ten politický bankrot Eh, ovplyvnil aj reputáciu Európskej únie, keďže sme boli politickými priateľmi a to znamená, že vo verejnej sfére došlo k otraseniu dôvery v cestu do Európy. Aj to si musíme uvedomiť. S kým sme sa tam spájali, ale je tam predsa len aj jasné svetlo. V Holandsku máme už 10 ročia kresťanské nadácie, ktoré sa takto snažia v tej najchudobnejšej krajine Európy a držia dobre meno a e, dobré meno Európy a právneho štátu. Musíme podporovať takéto iniciatívy, lebo inak stratíme v Moldavsku všetko. Ďakujem pekne. A teraz mene Alde. Pán Austrevičius, nech sa páči. Nech sa páči, máte dve minúty. Uh, Pán predseda, pán komisár, kolegyne a kolegovia, pred rokom, keď sme hovorili o Moldavsku, ja som bol tedy spravodajcom a spomínam si, že som hovoril, že toto je e, krajina, ktorá je lídrom medzi krajinami východného partnerstva. Moldavsko bolo prvou krajinou, kde sme mali bezvizový režim v rámci Schengenu, kde sme mali dohodu o voľnom obchode, asociačnú dohodu a začalo to fungovať na čas e, a tie objemy sa zvyšovali. Moldavsko dostalo všetky politické nástroje, ktoré Európska únia má k dispozícii na posilnenie jeho europeizácie. EÚ nemohla urobiť naozaj nič viac pre Moldavsko v tom čase. Ale veci sa ubrali zlým smerom, úplne zlým smerom. Každým dňom sa situácia zhoršovala. Ten bankový škandál nevydaných rozmerov, bez plného prešetrenia doposiaľ. Korupcia naozaj zjavná vo všetkých politických úrovniach a segmentoch, bez snahy zakročiť proti nej. Reformy sa zablokovali. Je to zjavné. Vláda sa mení rovnakou rýchlosťou ako ročné obdobie, takže sa nie je čo čudovať. V situácii tohto typu je zrejme prirodzené, že ľudia výjdu do ulic a že mesiace na nich zatrvajú. Otázka však vystáva, kedy e, toto napätie vybuchne. Mrzí ma to, ale z e, popredného hráčka e, sa hráča sa stalo Moldavsko politickým chaosom, politická elita. Vyzývam vás, je naozaj na čase sa zobudiť. Zobudte sa a preukážte svoju politickú odpovednosť z oči voči vlastnej krajine, voči vlastným občanom, občanom, ktorí si zaslúžia žiť v Európe a byť naozaj Európami. Ďakujem. Ďakujem. A teraz v mene GUNGL vystupí pán Šolc, nech sa páči. Máte minútu a pol. Ďakujem pekne, pán predseda. Za 7 rokov, 4 parlamentné voľby, 5 vlád, e, rôzne zmeny na rôznych úrovniach, nekonečné boje politických elít a korupcia, korupcia Moldavsko naozaj je veľmi osobité. Vládna kríza prispela k tomu, že niekdajší vzor východného partnerstva eh, sa stal synonymom eh, skorumpovanej oligarchie. To je ten problém, pretože eh, v Moldavsku sa nič neudialo zo dňa na deň. My sme len nedávali pozor a to, čo analisti, analytici poukazujú, na čo poukazujú ako na systémové zlyhanie, eh, tak to sa eh, ukazovalo, črtalo už roky liberalizácia hospodárstva, neustála závislosť zvonka a tak ďalej. No ale na čo sú neustále voľby, keď politická a hospodárska moc Eh, sú akoby jedno, eh, na čo nejaká pomoc pri reforme justície, keď sa neustále porušujú základné normy, opozičný vodca Eh, keď sa eh, protestuje eh, proti korupcii, tak vodca opozície je zavretý vo vezení a nemôže zakročiť. Čiže celé smerovanie reformy, integrita politickej elity, toto všetko je veľmi pochybné. Politická elita, ktorá sa formálne vyznáva k hodnotám EÚ, ale potom koná podľa vlastných pravidel oligarchie. Ešte raz zdôrazňujem. Nemôžeme dopustiť, aby sa dôveryhodnosť Európskej únie podkopala, tým sa budeme držať eh, zubami, nechtami eh, väzby eh, s tými nesprávnymi požadujeme dodržiavanie asociačnej dohody, jej presadzovanie. Toto zodpoveda aj očakávanie mnohých spoločenských aktérov v krajine. Ďakujem. Um, on behalf a teraz v mene zelených vystúpi pani Hautala. Máte minútu a pol. Ďakujem pekne, pán predseda. Prieskum verejnej mienky, ktorý v Moldavsku prednedávnom realizovali, poukazuje na to, že iba 39 respondentov by hlasovalo za pokiaľ ide o vstup krajiny do EÚ, pričom pristúpenie k Eurázijskej hospodárskej únii e, za to je asi 43 respondentov. Je to výsledok situácie do veľkej miery, kde e, verejnosť už má plné zuby Európskej únie. Prečo je to tak? Je to tak preto, lebo Európska únia sa využíva ako taká, e, taká výhovorka na e, schovanie mnohých nezrovnalostí v denodennej politike. A je naozaj nevyhnutné, aby dve európske rodiny, sociálni demokrati a štáty konečne uznali, že majú svoju zodpovednosť a že musia využiť svoje kontakty v Moldavsku, aby dali najavo, že toto je vec, ktorá je nepriateľná. Beztrestnosť nemôže byť tento obrovský bankový škandál. 15 HDP tejto chudobnej krajiny toto je e, suma, ktorá skončila v súkromných nesprávnych rukách a musíme zabezpečiť, aby e, zodpovední boli postavení pred spravodlivosť. A systém spravodlivosti musí byť e, schopný svoju úlohu splniť. Ďakujem. Prepáčte. Páni, pán Astrevičius, pán Golánsky a ďalší, Prosím, mohli by ste pokračovať v rozhovoroch v ušom kruhu mimo zasadačky. A teraz dáva slovo pán Korvin Mike. 1,5 minúty. Pán predseda, o Moldavsku nemôžeme hovoriť bez uh, diskusí o Podnestersku. Toto uh, okupuje generál Libiec a jeho ruská armáda. Uh, A toto je problém. Čo robiť e, s týmto kúskom zeme? Moldavci majú veľké problémy, obrovská korupcia. Moldavci teraz nechcú byť v EÚ, lebo vedia, že dej demokracia musí byť tam aj korupcia. V demokraciách máme korupciu a sú tu e, dve spoločnosti, Zadnistersko, Moldavsko, a oni nevedia, kam sa pohnúť, ale my s tým nemôžeme nič urobiť, bohužiaľ. Ja si myslím, že musíme túto otázku ponechať im samým. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec. A teraz dávam slovo poslancovi Predovi Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegyne, kolegovia, predrečníci už hovorili o tom, že za jeden jediný rok sa situácia v Moldavsku naozaj zmenila. Z špičkového hráča sa stala krajina, ktorá je nepredvídateľnou, naozaj chaotickou. Takže ako sa to mohlo stať? Myslím, že sú tri také dôležité e, faktory, ktoré za tým celým stoja. Poprvé, Rusko, vplyv Ruska na verejnú mienku v krajine je teraz väčší než v minulosti. Po druhé, oligarchovia, ktorí kontrolujú politické strany do e, väčšej miery, než tomu bolo pred rokom. A po tretie, korupcia. Korupcia, ktorá oslabuje inštitúcie v nevydanej miere. To zlyhanie proeurópskeho spojenectva, tí vyhrali voľby, pred rokom sa snažili, aby mechanizmy fungovali, ale zlyhali. E, neboli schopní e, toto urobiť a to len politickú krízu prehlbilo. Ja myslím, že máme svoju odpovednosť a Malbrok eh, vyzval politické rodiny, aby sa každá ujala zodpovednosti. Ale komunisti od týchto tiež žiadame. Komunisti v parlamente eh, by eh, sa mali odsunúť bokom a všetci priatelia Ruska v tomto parlamente, ktorí podporujú katastrofálne scenáre v Moldavsku, tých by bolo potrebné vyzvať, aby sa postavili bokom, aby uhli a my musíme urobiť to, čo od nás žiadajú v Kišinove. Musíme prísť eh, s našimi mediačnými eh, nástrojmi, vytvoriť politické aliancie. Eh, my chceme pomôcť vo forme revidovanej susedskej politiky. A naozaj sa musíme zapájať, musíme byť takým moderátorom, mediátorom, musíme poskytnúť alternatívnu cestu tomu, čo socialisti a komunisti navrhujú pre Moldavsko. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán poslanec. A teraz dávam slovo pani Jill. Máte minútu a pol, nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Moldavsko jasne definovalo, čo sú ich priority, keď vyšli do ulic, aby e, z, skoncovali s vládnou korupciou. A myslím, že sa musíme k tomu postaviť, pretože to ohrozuje našu bezpečnosť, keďže Moldavsko je dôležitou cestou pre nelegálne obchodovanie so zbráňami. Ani iba AK-47 kriminálne gangy sa snažili predávať aj e, jadrové zbranie IS a iným českým skupinám, ukradnuté zbranie. FBI eh, takýmto pokusom zabranila, ale čo, ak do budúcna nie? Naozaj je riziko, že moldavská policia, ktorá prešetruje Eh, toto, vraj, toto oddelenie bolo zavreté pod tlakom vlády, takže je naozaj potrebné bojovať proti korupcii, musíme podporovať reformy, reformu súdnictva, toto je naozaj priorita, ktorú si musíme stanoviť. Je zjavné, že eh, tí, eh, ktorí tie štátne inštitúcie chcú ovládať na osobné, osobný prospekt, tak tí môžu byť našimi partnermi, aj keď slubujú proeurópske politiky. Samozrejme, že musíme si uvedomiť, čo robí Rusko, je to tá bežná hra, snaha demokratické reformy v krajine e, brzdiť, ale to, že sa znižuje na túto úroveň, e, nezvyši bezpečnosť alebo prosperitu v našom susedstve. Je naozaj potrebné, aby sme veľmi jasne Moldavsku povedali, e, čo ponúkame za reformy ako obnovúcené formy. Ale vláda tam e, musí si tiež uvedomiť, že tieto reformy sú v ich vlastnom záujme hlavne a nesmú sa nechať zlákať obrátením sa EÚ chrbtom v prospech e, e, iných. Ďakujem pekne. A teraz vystupí pán Karský a poprosím ostatných poplancov, poslancov, aby nevyrušovali naše plenárne sednutie. Aby nechodili sem v plášťoch a v šáloch, máte šatne a tam prosím, aby ste si tieto e, zvršky odkladali. Je to vec, eh, či si vážite náš parlament. Nech sa páči, pán poslanec. Ďakujem pekne, pán predseda. V Moldavsku narastá politická kríza, ktorá bola vyvolaná eh, bezprostredne demisiou eh, vlády a už niekoľko mesiacov trvajú protesty, ktoré vyjadrujú rozčarovanie obyvateľov verejnou vládou a gigantickými prípadmi korupcie, uniku niekoľko miliard dolárov z bankového sektora. A je tu znepokojenie spokojne za situáciu v tejto štáte a e, spomalenie e, tempa reforiem e, v, e, spor, v oblasti spravodlivosti a správy verejných financií. O tomto informovala tiež e, na poslednej schôdzi e, výboru e, pre zahraničné veci. E, predseda e, parlamentu Moldavsku. My potrebujeme e, podporovať Moldavsko v ich ceste na, e, do integrácie s EU a e, my e, musím spomínať tie milové kroky Kišneva na tejto ceste, tiež podpísanie dohody o pridružení a tiež e, vývoz e, do iných oblastí, ktorý poprvýkrát e, prevyšuje vývoz do Ruska. Musím tiež povedať, že dúfam, že vláda Moldavsku bude sa snažiť budovať spoločenský blahobyt a bojovať s korupciou a my im želáme veľa úspechu a my ako poradci vieme, že tieto vytýčené ciele nie sú ľahko plniteľné v situácii vydierania zo strany Ruska, ktorý ktorý krok po kroku prostredníctvom Donetska a Abcháziu e, chce e, obmedziť nezávislosť a územnú celistvosť svojich najbližších susedov. Uh, uh, pán poslanec Jiří Maštalka. Jednu minútu. Ďakujem bardzo, pani prevodní przewodniczący. Ďakujem pekne, pán predseda kolegyne a kolegovia, búrlivé dejiny a pestrá etnická štruktúra faktického zatvorenie v priestore medzi odlišnými štátmi e, tvorí v Moldavsku živnú podobu pre veľa rozporov. Keď sa k tomu pridá aj divoká privatizácia a korupcia, tak je o problém postarané a stačilo um, málo, aby táto, tento štát, ktorý je klimaticky aj podobu kvality, e, uh, aby rozkytol tento štát. Uh, stačilo tak málo ako teraz v Syrii, ale Európskej únii sa nepačili e, návrhy prezidenta Varňa dohodu s Ruskom o Podnestri a Ukrajine ďalším štátom sa nepáči prípadne Moldavská gromu využíva e, stanovisko Moskvy a preto je Moldavsko e, 114. a najchudobnejšie v celej Európe. EU sa nemôže pochváliť tým, že by hral modovskú lohu, ktorá e, by skľudňovala politické napätie a že by obmedzovala e, kriminalitu a korupciu a politické procesy. Ak sa chce niekto pozrieť do očí e, modovských žien, má možnosť, je manželka Gregora Petrenka, ktorý je neoprávnené za mrežami. E, ďakujem, pane poslanec Ďakujem, pán poslanec Maštalka. Ďalší poslanec Igor Soltes na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Prešiel už e, jeden rok od podpisu dohody medzi EÚ a Moldavskom o obchodnom pridružení a ďalších možnostiach, e, ktoré e, mali vydložiť cestu Moldavska pre zlepšenie výmeny tovarov a pracovnej sily. Tiež je to už rok, odkedy naša delegácia išla do Moldavska. Som bol súčasťou tej delegácie a vtedy tzv. proeurópske sily vyhrali voľby, ale uh, oni prišli o dôveru obyvateľstva a veľká väčšina už nepodporuje obyvateľstvo nepodporuje cestu e, štátu e, do EÚ a e, to je aj preto, že títo politici zradili dôveru, ktorú dostali. Tiež sú tam problémy s slobodou tlače a bankového systému a právneho štátu a o tomto problému tu hovoríme a sú ľudia na e, ulici a problém je horší, ako bol pred rokom. Ďakujem teraz e, pán poslanec Michal Galer, dve minúty. Ich kann Bezug auf mal v súvislosti s eh, Moldavskom, eh, že eh, môžem skopírovať mnohé prvky v mojom práve o Gruzinsku. Moldavsko je pre nás dôležité ako bezprostredný sused a občania Moldavska sú pre nás dôležité ako Európania, pretože sa pridružili k Európskej unii a pretože s nami spolupracujú my e, ich chceme vidieť v našom e, poriadkom systéme, chceme ich vidieť v našom hospodárskom priestore, pretože e, takto narastie nás stability v našom susedstve. Naše angažovanie pre Moldavsko nie je bezpodmienečné a my očakávame dodržovanie ľudských práv a právny štát a pluralizmus a demokraciu a či tú politiku a tieto očakávania majú aj občania v Moldavsku Moldavci podporili modernizáciu a reformy a očakávajú stabilizáciu štátu a hospodárstva. E, Miesto toho oligarchovia bojujú o moc. Predovšetkým e, občania chcú teraz e, vyšetrenie zločinu a kde sú tie miliardy, ktoré boli z bank ukradnuté. Ja chcem vyjadriť len, že uh, tajné služby uh, tieto vedomosti dajú k dispozícii moldavským orgánom, aby uh, mohli uh, tieto uh, urobiť napravu. Uh, tento štát potrebuje uh, generálnu prokuratúru a uh, boj proti korupcii. Uh, Európska únia musí um, určiť uh, prísne podmienky a um, podrobná dohoda by tu mohla pomôcť na to treba uh, určiť uh, časný plán a uh, odborníci musia uh, v ministerstvách tento cestný plán uh, plniť a uh, uh, občania Moldavsku chcú lepšie životné podmienky a tento štát už nemôže viac občanov strácať a my nechceme stratiť Moldavsko ako partner EU a preto nemôžeme strácať žiadny čas a my, ja akceptujem pre EPP, aby sme využívali e, vplyv na e, partnerské strany tam v tom zmysle, akom sme tu vyjadrili. Vielen Dank. Ďakujem, pán Galer. Teraz pán poslanec e, Fronzulica. Dámy a páni, dovolte mi hovoriť eh, v úrodom jazyku Moldavskej republiky v Romančine. Prin histórie. Prostredníctvom svojej histórie, tradície a kultúry, jazyka a ľudských eh, väžieb a zemepisnej polhy. Moldavská republika je súčasťou e, juhovýchodnej Európy a e, nie je súčasťou Eurázijskej zemepisnej oblasti a e, teraz v Moldavsku majú problém, no predpokladám, že EU nemôže si dovoliť umožniť, aby Moldavsko upadlo do oblasti neistoty a strachu spolu s Ukrajinou. S Moldavskom má zamrznutý konflikt od roku 1991 a Ukrajina má taký konflikt e, nedávnejšie e, v oblasti Krymu a teraz musíme podporiť Moldavsko, aby mala životoschopnú vládu, ktorá by mala plniť programy EÚ, aby občania Moldavska mohli mať e, prospech z dohody o pridružení z EÚ. Aby mohli vidieť, že ich budúcnosť spočíva v EÚ a že ich e, budúcnosť spočíva v európskom svete. E, zároveň vidíme, že sú tu záujmy destabilizovať e, Moldavsko. Musíme proti im bojovať, musíme podporiť životoschopnú vládu v Kišineve a musíme podporiť občianskú spoločnosť, ktorá je proeurópska. Republika Moldavska by mala vstúpiť do EU a do e, i jej budúcnosť e, je v EU. Uh, Frunzulika. Ďakujem. Poslanec Frunzulika a teraz pán Peter Eriksson jednu minútu. Thank you. Eh, Moldavien är ett litet, bördigt Ďakujem. Moldavsko je malý štát, úrodný, e, krásny, s neuveriteľným potenciálom, ale tiež má ťažké problémy. Musíme si uvedomiť, že my v EU sme zlyhali pri riešení e, rozšírenej korupcie v Moldavsku a e, toto nás bude ďalej prenasledovať a je to v záujme EÚ, aby sa najnovší bankový škandál dôkladne vyšetril a aby viny e, boli poslední pred spravodlivosť v štáte, ktorá je pridružená z EU, kde 12% HDP môže zmiznúť bez stopy, je to nepriateľné to podkopalo demokraciu a dôveru ľudí v spoločnosti. Oni už e, neveria, že to funguje. My môžeme e, zabezpečiť, že budeme e, im dávať ekonomickú pomoc aj právnu pomoc, aby tí, ktorí sú to zvinní, boli daní pre spravodlivosť a zabezpečili, že bude fungovať bankovníctvo v budúcnosti. Deputy Andrej Plenkovič. Ďakujem, eh, poslanec Andrej Plenkovič na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Hoci moldovský ľud vyjadril ambíciu približiť sa k EU kvôli mnohým škandalom a nedostatku reforiem e, stratili európske smerovanie my podporujeme Moldavsko finančne a politicky, no e, situácia je nepriateľná, pretože politické elity škodia e, tomuto štátu. A toto e, je výsledok privatizácie Moldavska, ktoré teraz najchudobnejšia krajina je tu oligarchizácia vládnych inštitúcií. Myslím, že boj proti korupcii a ekonomický prechod a demokracia sú priority, ktoré podporujú väčšina moldavských ľudí a preto musíme e, vyzývať m, politické elity a hlavne chcem privítať, čo povedal pán Roga Ostroviči, aby sa všetky politické sily zorganizovali a aby sme sobrali cestou ehm, dohody o pridružení. Môžeme vytvoriť eh, skupinu pre podporu Moldavska, ako eh, sme eh, to robili v prípade Ukrajiny a myslím si, že mandát Elban je pre Moldavsko veľmi dobrý krok. V tomto zmysle situácia Zednerska je dôležitá pre jej európske smerovanie a my ju nasmerujeme späť na európsky smer. Ďakujem. A teraz e, pán Zigfried Murašan. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pán komisár, kolegovia. Vždy, keď navštívim Moldavsko, sa ma ľudia pýtajú tú istú vec. Má Moldavsko ešte šancu? Myslím si, že našou povinnosťou ako predstaviteľov Európskej inštitúcie posnúknuť Moldavčanom európsku perspektívu. Občania tejto republiky potrebujú nádej. Musíme im ukázať, že Moldavsko má šancu. Ak im neponúkneme perspektívu, tak to bude Vladimír Putin, kto im ju ponúkne. A to by nebolo dobré pre Európsku úniu a pre Moldavsko. Moldavská republika má veľký osoch z pridruženia a z približovania sa k EÚ. Je to štát mimo Európskej únie, ktorý je poberateľom najväčšieho množstva fondov na hlavu, ale musíme to vysvetliť občanom Moldavskej republiky, musíme im vysvetliť, ako osožné je pre nich byť bližšie k EÚ a nemali by sme u, pripustiť propagandu, ktorá im hovorí, že majú smerom do Ruska. V roku 2014, keď Rusko uvalilo Moldavsko na moldavské výrobky, Európska únia reagovala a umožnila im vyvážať do EÚ viac, čo im poskytlo čo poskytlo živobytie vývozcom a farmárom. Jednoducho im musíme jasne ukázať, to je ich priateľ a to je ich nepriateľ. Musíme im ukázať, že EÚ chce nezávislú, silnú Moldavskú republiku. Ďakujem veľmi pekne a teraz pani Kozlovská Rajevič. 1,5 minúty. Ďakujem, pán predseda. Um, pán komisár, vážení um, páni dami, um, pred rokom Moldavsko podpísal dohodu o pridružení sa EU ako prvý štát z východného partnerstva dostalo právo e, na bezvizový styk a široký prístup do európskeho trhu a e, ukázalo sa, e, a zdalo sa, že prezapadný kurz v Moldavsku nie je ohrozený, ale v poslednej dobe sme zažili, ako Moldavsko prežilo politické zemetrasenie. Demonstr- demonstrácie v Kišňave proti kraži storočia a tiež proti korupcii politických elit a sovietskej privatizácii štátu prostredníctvom oligarchov viedlo k pádu pre európskej vlády, ktorý 29. Mm, oktobra nedávno musela odstúpiť e, a e, znižila sa dôvera voči EU a okrem toho e, menový fond e, zadržal financovanie požičiek a Moldavsko sa nachádza v e, ekonomickej kríze a e, okrem toho sú tu aj vonkajšie vplyvy, hlavne zo strany Rusy, ktoré by ich chceli vidieť vo svojej Eurázijskej únii. A okrem toho Moldavsko je v stave pripraviť potrebné zmeny, hlavne zmeny v systéme súdnictva pretože správny systém súdnictva presvedčí, eh, presvedčenie občanov, že je možná spravodlivosť eh, na základe občianskej činnosti a fungovania všetkých inštitúcií. V tejto súvislosti sa radí otázka, aká je naša úloha, čo môžeme my urobiť ako EÚ, aby sa toto poslanie podarilo. Čo konkrétne, aký konkrétny spôsob akým konkrétnym spôsobom môžeme pomôcť eh, Moldavsku, môžeme tiež bojať proti ruskej propagande. Uh, a e, dostup k konkrétnym informáciám a môžeme urobiť všetko, aby e, sme e, neposúvali Moldavsko do rúk veľkého brata. Teraz pán Michal Bony na jednu minútu. Pán predseda, pán komisár, Moldavsko bolo dobrým príkladom úspešného príbehu ekonomický rast, dobre implementovaná liberalizácia vízového styku, dohoda o pridružení a vodcovia spravili mnoho chýb. A tie dôvody sú hlboké, majú korene v minulosti. Je to nedostatok transparentnosti a zodpovednosti u politickej elity. Stratili dôveryhodnosť Ehm, stratili peniaze z bankového systému, stratili dôveru občanov len, mesi- len rok po parlamentných voľbách, stratili jednotu proeurópskeho výboru, EU, politická elita je rozdelená, nemá silu viesť krajinu. Teraz sa rozhodli oznámiť nové voľby bez toho, že by si uvedomili, aké výsledky a dôsledky to môže mať. My sme na strane Moldavska, ale musíme mať e, argumenty po ruke každý deň, aby sme podporili ich integráciu z EÚ. Treba je našou povinnosťou podporiť ich na tejto ceste protikorupčné opatrenia a kontrola štátnych štátnych podnikov, e, dohoda s IMF, s Medzinárodným menovým fondom a tak ďalej a tak ďalej. Presne ako Elmar Brok povedal, je našou povinnosťou umožniť Moldavčanom si definovať vlastnú cestu. Ale čas uteká a moldavskí občania čakajú na nové vedenie, nové vedenie, ktoré, ktoré bude mať ich dôveru. Ďakujem. Ďakujem a teraz ste prekročili o 52% váš čas rečnícky. Teraz sme sa dostali k bodu spontánnych vystúpení. Najprv pán Stanislav Polčák, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Chcel by som zdôrazniť ten chaos a politickú nestabilitu Moldavska v súčasnosti a to znamená, že naša konkrétna podpora je nevyhnutná. Samozrejme po parlamentných voľbách v minulom roku a po páde dvoch vlád a po vyslovení toľkých podozrení na korupciu a ohrozenie bankového sektora je potrebné, nevyhnutné ponúknuť občanom Moldavska alternatívu, pretože inak sa obráti ich zrach inak. A myslím, že my všetci vieme, kam sa môže obrátiť. Musíme podporovať moldavských polnohospodárov, už sme to urobili v niektorých prijatých aktoch. A to, čo dnes Moldavsko potrebuje najviac, je naše odhodlanie stať pri nich aj v týchto ťažkých dobách. A ja pevne verím, že my všetci v, tomto, v tejto sále budeme stať pri Moldavsku a ich demokratickom procese. Ďakujem, pán poslanec. A teraz Teraz pán Nochis Marias. Ďakujem, pán predseda. Situácia v Moldavsku je neuveriteľná. Majú obrovské hospodárske problémy. Nad politickým systémom vysí ťažký tieň. Zmizla jednoducho miliarda eh, eur z bankového systému a vyviezla sa do zahraničia. Kríza po páde vlády predstavuje vážne nebezpečenstvo, že v Moldavsku by mohlo dojsť aj k použitiu síly medzi tými dvomi hlavnými prúdmi v krajine. Jeden prúd je, ktorý chce ísť bližšie k EÚ a partnerstvu a potom je tam druhý prúd, ktorý vidí svoju budúcnosť na východe. EÚ musí spraviť všetko na posilnenie demokracie v krajine a e, na posilnenie boja proti korupcie bez toho, že by sme zasahovali do vnútorných záležitostí krajiny. Len tak môže EÚ prispieť k politickému mieru v regióne. Ďakujem veľmi pekne. A posledným rečníkom za komisiu pán e, komisár Stylianides. Milí kolegovia, Ďakujem vám za váš záujem, za vašu podporu a za vaše odhodlanie. V tejto ťažkej, kontroverznej situácii v našom susedstve musíme k tomu pristúpať veľmi opatrne. Naša diskusia dnes potvrdila, že zdieľame tie isté obavy. A že sa vieme dohodnúť na potrebe pokračovať v podpore Moldavska na jej ceste k politickej asociácii a ekonomickej integrácii z EÚ. Ako aj v snahách Moldavska vybudovať demokratickú spoločnosť a prekonať individuálne záujmy a e, pracovať v prospech a blaho krajiny. Moldavská spoločnosť očakáva od svojich vodcov, že skončia k uneseň, že zabrania uneseniu štátu, že zastavia korupciu, že zrealizujú skutočné reformy a že znovu získajú prostriedky ukradnuté z bank sme stále pripravení podporovať Moldavsko vo všetkých týchto snahách, ale len moldavskí politickí vodcovia to dokážu zrealizovať. Spolu s implementáciou dohody o pridružení je to kľúčom k posilneniu udržateľnosti pevnosti krajiny Ďakujem vám ešte raz veľmi pekne za túto veľmi bohotú diskusiu a za vaše odhodlanie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Ďakujem vám aj za vaše vystúpenie.